potvrdené, čo sa týka e, e, štvrtku. Ja e, a vlastne predseda rady podpíše šesť právnych aktov. V zápisnici z dnešného zasadnutia budú aj menovite uvedené tieto právne akty, ktoré budeme signovať. Čiže konferencia prezidentov